Ďakujem všetkým. Tak, ak by ste súhlasili práve na čas, troška meškáme v programe. Takže by sme prešli k bodu 10 našeho programu. A to je situácia základných práv v e EÚ, výročná správa za roky 2018 a 2019. Spravodajcom je pani Claire Daly Gue. A budeme posudzovať návrh správy. Budeme mať aj kolo diskusie, ak by ste chceli sa vyjadriť tí, ktorí máte o to záujem. Pani Daly, áno, veľmi rada prednášam túto správu. Chcem sa poďakovať Megan Killian a Lide Iran z GUE a prvá dáma aj z mojej kancelárie a ďakujem aj všetkým pracovníkom, ktorí sú za týmito správami. Oni si zaslúšia tie slova uznania. Oni sú v pozadí týchto vecí takže im ďakujem za prácu. Zvyčajne je veľký záujem o túto problematiku správne, pretože charta základných práv je veľkým výsledkom Európskej únie. Ale ja si myslím, že po desiatich rokoch sa musíme pozrieť na to, kde sme, koľko sa toho implementovalo a čo musíme zmeniť, aby sme naplnili ašpirácie a to je ten prístup, ktorý potrebujeme, ak chceme byť strategickejší. Robím tak aj v kontexte toho, že komisia bude vydávať tento rok výročnú správu a potrebujeme aj takýto strategickejší 10-ročný výhľad a E, tohtoročná správa sa bude zaoberať aj strategickými otázkami. To je to, čo sme chceli. Mali sme produktívne stretnutie tieňových. Všetci kolektívne sme sa snažili o adresnejšiu správu. Vieme, čo chceme, čo dostaneme. A nie je to vždy to isté, ale máme aspoň určité predstavy, aby bola táto správa adresnejšia. V tomto kontexte sa nie všetko spomenulo nie je to preto, že by sme si nevážili niektoré boty, body, ale mali sme pocit, že existujú aj niektoré veľmi dôležité aktivity tohto výboru a je to právny štát a podobne a nemá, nemá zmysel veci opakovať v tejto správe to, čo sa robí inde. Takže my sme sa chceli zamerať na tie oblasti, kde sú základné práva buď neprítomné alebo ohrozené. A robíme to v kontexte toho, že sú problémy v členských štátoch a v EÚ, že nie je dostatočne zaintegrovaná charta a vidíme aj, že niekde dochádza k ohrozeniu alebo zníženiu úrovne základných práv napríklad e, šírenie rasistických, xenofobických myslenok, islamofóbia, násilie voči utečencom, azilantom, migrantom, útoky na slobodnú tlač a podobne. My sa snažíme byť adresnejší a nemusíte byť genius, aby ste videli, že v tejto forme je to nevyvážené a uvedomujeme si to, a chceme to riešiť, ale aby som vysvetlila, prečo je to takto, my sme sa zamerali na 5 oblastí. Komisie sociálne práva na rovnaké zaobchádzanie, základné spôsoby, migranti a právny štát a korupcia. V návrhu správy vidíte, že ekonomické sociálne práva sú nadmerne reprezentované v tejto správe. Chcem kolegom vysvetliť, že pre mňa, ja viem, že iné skupiny sa tomu venovali. Ja som bola dôležitá, aby, pre mňa bolo dôležité, aby to bolo zanechá, ponechané, ale potom sú to aj iné oblasti, kde kolegovia chceli rozpracovať niektoré tie širšie body, ktoré sa týkajú sloboda rovnakého zaobchádzania. Takže v tomto kontexte sme si uvedomili, že ekonomické a sociálne práva by mohli neprimerane rásť a ostatné oblasti potrebujú priestor preto, aby sa im vyjadrili kolegovia. Ekonomické a sociálne práva sú kľúčové podľa nás. Niektoré z nich sú aj mimo kompetencie týchto orgánov a sú vnútroštátnou kompetenciou, ale musíme ich riešiť, aby sme videli, ako na ne dopada ekonomická a sociálna neistota. Ak nemáte strechu nad hlavou alebo nemáte jedlo, tak určite e, nemôžete ísť ďalej. To sú tie veci, ktoré treba riešiť máme znevýhodnené skupiny a veľmi často sú tie práve porušované. Potom rovnaké zaobchádzanie, právo na rovnaké zaobchádzanie. K tomu pristupujeme trocha inak. Ako prioritu máme sexuálne a reprodukčné práva. Ak nemôžete kontrolovať svoje vlastné telo, tak ako sa dá hovoriť o rovnosti. My sme prišli s prístupom, povedzme napríklad diskriminácia Rómov, tá sa vždy správne uvádza v týchto správach. Čo to znamená? Používame túto časť, aby sme to nazvali pravým menom. Rómky v Európe sú segregované v nemocniciach, nemôžu používať tie isté miestnosti, WC a podobne. Myslela som si, že to treba správne nazvať rómska diskriminácia a oblasť reprodukčných práv. To je podľa mňa dôležité a lepšie ako to anonymovať. Potom tu máme oblasť slobod, sloboda tlače, právo na mierové zhromaždenie, pokojné zhromaždenie, čo je pod tlakom v členských štátoch a Vieme, že situácia s migrantmi a žiadateľmi o azyl sa predstavuje veľkú časť práce tohto výboru a preto musí byť aj v správe dobre prezentovaná. Potom sa tu hovorilo aj o korupcii a o potrebe riešiť korupciu. Takže aj to tam je. Toto je stručný prehľad a ako som povedala, je to vypracované takým spôsobom, aby kolegovia sa mohli vyjadriť a ďalej to rozpracovať. Takže čakáme, že dostaneme aj pozmenujúce návrhy a že kolegovia budú ďalej pracovať na texte, na jeho zmene a že to je kolektívny projekt a ja dúfam, že budeme adresní pretože keď zo všetkého urobíte prioritu, neurobíte prioritu z ničeho a my musíme zohľadniť, osvietiť niekoľko oblastí v tejto správe, pretože tu riešime 10-ročné obdobie. Dúfam, že to bude štrukturované a ďakujem kolegom a pracovníkom, ktorí zatiaľ na tomto pracovali. Ďakujem, pán predseda. A teraz priestor na diskusiu. Takže teraz dám slovo poslancom, ktorí sa chcú vyjadriť, ale predtým dám slovo tieňovým. Prvým z nich je members listed in the shadows list. The first floor will go to Carlo Ressler from the EPP. Pán Ressler z EPP. Ďakujem, ďakujem spravodajkyne za prácu, ktorú vykonala na tejto správe, ale aj na vysvetľujúcom, na tej dôvodovej správe, kde sú vysvetlené niektoré aspekty. Keď hovoríme o základných právach, tak niekedy je jednoduché oslabiť niektoré časti a príliš zdôrazniť iné oblasti. My si uvedomujeme, tú snahu skutočne riešiť to adresne, ale pokiaľ ide o oficiálnu správu, tu je dôležitejšie byť fakticky e, e, ucelený a mať holistický komplexný prístup k otázke základných ľudských práv. Vnímame potrebu hovoriť o konkrétnych témach, to spravodajkyňa urobila. E, témy, ktoré majú obzvlášť veľké dôsledky, napríklad situácia utečencov rómskej menšiny, aj napríklad e, pokojných protestujúcich, ale sú tu vylúčené veľké segmenty, kde môžu byť ľudské slobody, základné slobody negatívne ovplyvnené. Týmto vysielame nevhodný signál celému radu zraniteľných skupín v našich prioritách zdôrazňujeme niekoľko oblastí, ktoré by sme chceli v tejto správe pokryť, najmä situácia zraniteľných skupín, práva a slobody, ktoré sú pod čoraz väčším tlakom vzhľadom na dnešné problémy. A v pozmenujúcich návrhoch sa budeme snažiť toto všetko obsiahnuť, to znamená pokryť tieto zraniteľné skupiny. Humanitárna situácia na, najmä na vonkajších hraniciach EÚ vnímame potrebu takého znenia, ktoré zohľadňuje všetky faktory, dôstojnosť, bezpečnosť migrantov a chceme zahrnúť aj boj proti pášovaniu ľudských bytostí, obchodu s ľudskými bytostiami a riešiť aj bezpečnosť občanov, to je jeden, jeden z prvých článkov charty E, e, máme tu rýchly technologický digitálny pokrok a nedostatok regulácie, nedostatočnú reguláciu a to spôsobuje obavy. Je jasné, že základné práva môžu byť oslabené rôznymi spôsobmi v tejto oblasti, najmä pokiaľ ide o ochranu súkromia a osobných údajov občanov. Napokon Agentúra pre základné práva e, takisto hovorí vo svojej správe o tom, že vníma antisemitizmus ako jeden z piatich hlavných problémov, ktorému Európa dnes čelí. My chceme pokryť túto otázku v časti, ktorá sa týka slobody vyznania a chceme zdôrazniť dôležitosť rešpektovať právo na ehm, vyjadrenie a slobodné myslenie a vyznanie. Ja skutočne vnímam pozitívne nasadenie spravodajkyne a snahu zahrnúť to do dokumentu v neskoršej fáze. Takže toto sú tie pozmenujúce návrhy, ktoré predložíme. Teším sa na spoluprácu a určite aspoň za nás môžem povedať, že sa budeme snažiť, aby táto správa bola vyváženejšia, holistickejšia a komplexnejšia. Ďakujem vám. Thank you, Mr. Ďakujem, pán Resler. spravodajca za EPP za SAD e, pani Eben Incil. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade e, chcem takisto poďakovať spravodajkyni a sekretariátu za veľmi dobrú prácu, aj tieňovému spravodajcovi za spoluprácu. Asi to netreba opakovať, ale predsa len to poviem. Demokracia, základné práva, právny štát – to je niečo, čo nemôžeme považovať za samozrejmosť, najmä v dnešnej dobe, keď vidíme, ako sa podkopávajú tieto tri piliere v niektorých krajinách, ale ono sa to šíri postupne aj ďalej a to nie je priateľné. Takže k tej správe ako takej. Ja som bola jedna z tých, a spravodajca to povedala veľmi, to povedala veľmi dobre, ktorí trvali na tom, že to má byť krátka, zacielená správa a ide o to, aby tá správa bola pre ľudí zrozumiteľná, aby im pomáhala v každodennej práci. Ehm, predchádzajúci kolega poukázal veľmi príhodne trefne na určité e, pozitíva, ale sú tam aj veci, ktoré možno zlepšiť. Pre sociálnych demokratov sú sociálne práva zásadné, tie musia ísť ruka v ruke so základnými právami Avšak e, tu treba niektoré veci zlepšiť, hoci sa už niečo zlepšilo. Ako povedala spravodajkyňa, je to zamerané na sociálne práva v prvom rade a menej možno na iné práva. Ja myslím, že je dôležité zdôrazniť práve tie ostatné práva v tejto správe, najmä v dnešnej dobe. Európska únia ako je to uvedené v návrhu správy. Európska únia nie je len úniou, ktorá monitoruje, ale je to aj únia, ktorá kladie dôraz na sociálne práva a únia založená na spoločných hodnotách podľa článku 2 zmluvy o Európskej únie, únii. Myslím, že v tomto smere sa to zlepšilo. Okrem toho, tá správa má tendenciu um, akýmsi spôsobom vytvárať zoznamy krajiny, ktoré um, nekladú dostatočný dôraz na ľudské práva, ale treba tam takisto uviezť, kde, čo a kto je pôvodcom takýchto postupov. A treba si položiť otázku, prečo sa tu uvádzajú niektoré krajiny a iné zasa nie. Toto je veľmi dôležitá správa a preto sa z nej nemôže stať žiadny politický nástroj nejakej strany. Ja osobne už mám pomerne dosť určitých diskusí, najmä z minulého roka. Myslím, že niektorí ľudia nechápu závažnosť toho, čo sa odohráva v niektorých krajinách. Tu nejde len o izolované prípady, bohužiaľ. Nejde tu len o izolované prípady porušovania ľudských práv. Stáva sa to systematickým a narúša to vlastne inštitúcie, ktoré majú vo svojom základe zodpovednosť e, postupovať proti akýmkoľvek prípadom porušovania ľudských práv. A toto správa dostatočne nerieši. A okrem toho, správa sa často odkazuje na Radu Európy, ale to nie je politický orgán, ale myslím, že by sme mali zdôrazniť aj tú dôležitú rolu našich vlastných orgánov. Ak nebudeme hovoriť o dôležitej role našich inštitúcií, nebude to dostatočné. A sú tu určité otázky, ktoré by sme mohli prepojiť s dôležitou prácou, ktorá sa urobila v Únii a bolo by vhodné zdôrazniť to v tejto správe. Nehovorí sa tu o antisemitizme, dostatočne o islamofóbii, o afrofóbii. To by sa malo takisto zahrnúť. Boli sme svedkami teroristických útokov včera, napríklad ten posledný, a to sú teroristické útoky proti určitým skupinám vzhľadom na ich vierovýznanie alebo pôvod. Takže to je zatiaľ e, všetko z mojej strany. My predložíme pozmenujúce návrhy na základe tých bodov, o ktorých som tu hovorila a ešte ďalších, ktoré som zatiaľ nezmienila. Ďakujem vám. A teraz za Renew. Takže pani e, Pagasa Tuntudua. Máte slovo za Renew. Yes, thank you. Áno, ďakujem, pán predseda. Ja by som chcela prečítať vyhlásenie kolegyne a pridám k tomu ešte niekoľko vied. Pani Pagasaruntu Dua hovorí, že tá správa neodráža dostatočne situáciu v Európskej únii, pokiaľ ide o dodržiavanie základných ľudských práv. Je to pracovný základ, ale bude vyžadovať príspevok ostatných politických strán a úpravu niektorých vyhlásení v texte. Mm, správa zdôrazňuje aspekty hospodárskych a sociálnych práv, e, takisto mm, slobody a práva na azyl. S tým súhlasím v zásade, ale problém je v tom, že tie kľúčové aspekty nie sú zahrnuté do správy ako porušovanie práv v oblasti vzdelávania, dezinformácie, alebo mm, porušovanie práv v digitálnom prostredí, nenávisné prejavy, rasizmus, xenofóbia, netolerancia nie sú dostatočne pokryté. Je dôležité e, uvedomiť si, že najväčším problémom v dnešnej dobe je to, že to začíname vnímať ako niečo bežné. Toto podkopáva e, právny štát a práve aspekt podkopávania právneho štátu treba zdôrazniť v tomto texte. Správa na druhej strane v úvodných ustanoveniach e, ukazuje určité, určitú ideologickú nevyváženosť, ktorá nie je vhodná. Toto vysiela silnú, silné politické ideologické posolstvo vo, vo smere, smerom k iným inštitúciám, stranám a občanom. Takže predložíme pozmenujúce návrhy na doplnenie správy a na úpravu niektorých návrhov. Toto je teda vyhlásenie tieňovej spravodajkyne a ja dodám niekoľko krátkých pripomienok prvom rade nemali by sme vynakladať veľa energie, aby sme z toho robili vianočný stromček, lebo to vždy robíme. Máme na to vždycky sklony, samozrejme to prirodzené, každý máme svoje priority a e, želania, ale je pravda, že návrh správy sa zameriava len na obmedzený počet otázok a je tu určitý mm, politický alebo ideologický základ, ale to je v poriadku, je to návrh správy a e, je na výbore, aby predložil pozmenujúce návrhy a predpokladám, že spravodajca e, bude dostatočne flexibilný na to, aby to vyrokoval vhodne. Nebudeme ukazovať na nikoho prstom. Aj my sme požadovali ten široký mechanizmus pre demokraciu, e, právny štát a ľudské práva. A tu na je ten rozsah trocha mm, uší a my sme požadovali odporúčania pre konkrétne krajiny. Pokiaľ to bude spravodlivé, tak sa nevyhýbajme tomu, že ukážeme konkrétne na niekoho prstom, pokiaľ vieme teda špecificky uviezť, o aké problémy ide. A napokon ešte nadviažem na ostatných predrečníkov. Je celý rad otázok, ktoré sledujeme v rôznych členských štátoch a nie sú zahrnuté do tejto správy. Napríklad e, otázka LGBTI, homofóbia, e, sloboda prejavu a porušovanie ďalších práv. Tu je celý rad otázok. Mnohé z nich sú spojené aj s narastajúcim e, krajným pravicovým extrémizmom, Myslím, myslím, že by bolo vhodné zahrnúť to do správy a e, správy svoje želám veľa šťastia a úspechov. Ďakujem, ďakujem pani Infeld. A teraz e, za zelených e, pani Diana Riva. Ďakujem, pán predseda. Už predovšetkým by som chcela poďakovať správodajkyni správy za jej proaktivitu, za dobrú spoluprácu a za dobrý prístup, ktorý vyzvala v tejto správe. Za posledné dva roky, o ktorých hovorí táto správa, sa jasne ukázalo, že sa zhoršuje dodržiavanie základných práv v Európe. No a je evidentné, že toto by nás malo znepokojiť pretože toto je základný pilier tejto veľkej štruktúry, e, ktorú sa zaujímame. Základné práva v podstate vytvorili Európu, ktorú dnes máme, takže musíme sa snažiť, aby e, tu nenastal úpadok v tom, čo sme dosiahli za posledné roky. Táto situácia, ktorá je kritická, v určitých e, štátoch. Toto sa zdokumentovalo zo strany rôznych organizácií, ako hovorí aj návrh správy. A skupina Zelený ALE pre nás je dôležité, aby sa zašlo ešte ďalej, aby sa tam nie len urobil zoznam základných práv, ktoré už máme uznané ako občania. Myslím si, že by sme mali eh, hovoriť o rôznych priestupkoch alebo uškodeniu zo strany rôznych inštitúcií v mnohých prípadoch. Takže my ako zelení si myslíme, že všetky by sme mali riešiť otázku kriminalizácie mimovládnych organizácií v Stredozemnom mori. Skutočne tieto mimovládky v rámci alebo takto občanská spoločnosť čeli represaliám kvôli svojim krokom. Ďalej tí, ktorí upozorňujú na korupciu, novinári, vraždy žien, femicídy, práva LGBTI, ako podali ostatní teňoví, práva imigrantov a žiadateľov o azyl. Taktiež je treba riešiť to, ako sa budú dodržiavať základné práva, pokiaľ nebude e, oddelenie moci a taktiež diskriminácia a ďalšie formy netolerancie. Taktiež tu vidíme určité obmedzenia e, slobody vyjadrovania, združovania za posledné roky, teraz združovanie v uliciach, takže je treba na toto sa sústreďovať. A ďalšia téma, ktorú je treba riešiť, je klimatická a environmentálna e, zodpovednosť e, v oblasti ľudských práv. Takže nechcem hovoriť príliš dlho, myslím si, v nadchádzajúcich dňoch budeme mať dosť času na to, aby táto správa zastupovala náš skutočne, alebo reprezentovala náš parlamentný rámec Budeme to teda riešiť, ale to dobrá príležitosť opäť eh, hovoriť o základných právach, zamysliť sa a na záver konať. V opačnom prípade naša parlamentná činnosť nemá zmysel. Ďakujem. And for the ECR. Ďakujem za EKR. Pani Jadviga Višňovská, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. A dámy a páni, ja chcem veľmi poďakovať pani spravodajkyni za túto správu, ale domnievam sa, že nie je úplná. A na druhej strane často presahuje svoju tému a vlastne je neobjektívna. Domnievam sa, že by mala vychádzať z konkrétnych hodnotení situácie základných e, práv, ale bohužiaľ ide za nad rámec e, tej zmluvy o základných právach a zasahuje do kompetencií členských štátov. Napríklad ide o reprodukčné právo alebo právo na prerušenie tehotenstva, na interrupciu. To sú práva vo výlučnej kompetencii členských štátov. Nemôžeme súhlasiť s tvrdením, že je porušované právo na interrupciu v členských štátoch. To ani nie je právo uvedené v listine základných práv a slobod. V druhom článku sa hovorí, že každý má právo na život napríklad a práve toto je aspekt, na ktorý sa treba sústrediť. Okrem toho treba poznamenať, že veľmi často Európsky súdny dvor konštatoval, že dohovor a žiadny z jej článkov nemožno, nemôže byť e, interpretovaný tak, že to znamená uznanie práva na prerušenie tehotenstva to isté sa týka práva na sexuálne vzdelanie, vzdelávanie. To je takisto právomoc členských štátov a preto tu nemôžeme hovoriť o porušovaní tohto práva. V súlade so zmluvou o fungovaní Európskej únie Európa musí plne rešpektovať zodpovednosť členských štátov za obsah výučby a organizáciu vzdelávacích systémov. Vlády členských štátov majú plné právo aj povinnosť organizovať svoje osvetové a vzdelávacie systémy vrátane prvkov sexuálnej výchovy. Preto považujem za nevhodnú zmienku o tzv. tzv. penalizácii sexuálneho vzdelávania v Polsku. To sa tu opisuje v súvislosti. Môžem vás požiadať o pokoj, hovorí rečnička. Takže hovorí sa tu o odkaz na uznesenie zo 14. novembra 2019, to znamená penalizácia sexuálneho vzdelávania v Polsku. Polská vláda a rovnako aj polský parlament vysvetľovali, že nič také v Polsku nie je. To znamená, nie je situácia, ktorá by nasvedčovala tomu, že je penalizované sexuálne vzdelávanie. Toto je falošná správa, je to dezinformácia. A pokiaľ ide o právo na azyl, návrh správy bohužiaľ neberie do úvahy širší kontext spojený s e, imigračnou situáciou. Vonkajšia dimenzia migrácie je rozhodujúca pre migračnú politiku únie. Len efektívna spolupráca s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov umožňuje boj proti primárnym príčinám. Migrácia, obchodovanie a pašovanie ľudí. Chcela by som sa vyjadriť k tomu, čo povedala jedna z predrečníčok, ktorá poukazuje na pravicový extrémizmus. Mali by ste si uvedomiť, čo povedala pani Jourova včera že každý extrémizmus z ktorejkoľvek strany je škodlivý a s tým súhlasím. Domnívam sa, že nie je možné stigmatizovať ľudí, ktorí majú pravicové názory. Na druhej strane ja s týmto nesúhlasím, pretože to je práve príklad príklad e, agresívneho vyjadrovania v lavicovom prostredí v súvislosti so všetkým tým, čo som povedala, bude prekladať pozmenujúce návrhy. Ďakujem. Takže vidíme, že aj ďalší poslanci by sa chceli vyjadriť. Keby ste teda prijavili záujem buď karto alebo podobne, pán Sansalecho. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za prácu, ktorá tkvie za týmto návrhom správy, ktorý nám na, predstavila spravodajkyňa. No ale chápem, že je dôležité urobiť toto rozhodnutie, čo v správe bude, čo tam nebude. Ale presne z tohto dôvodu som prekvapený, že v správe sa až trikrát priamo spomína Španielsko. No a myslím si, že pokiaľ tie závery majú byť nezávislé, a my potom k ním teraz zašleme zmeny, tak je treba, aby fakty v správe boli správne. Hovorí sa tam o vzrastajúcom počte politikov v Španielsku, ktorí sú väznení za to, že vyjadrili svoje názory pri vykonávaní svojho mandátu. A toto je absolútna nepravda. V Španielsku nie je ani jeden jediný politik, ktorý by bol vo vezení za to, že by vyjadroval svoje politické názory. Toto je obvinenie, ktoré je extrémne závažné. A myslím si, že v dokumente tohto charakteru um, by sme mali postupovať opatrne. Boli tu uh, trestné činy, ktoré spáchali politici proti ústavnému a právnemu poriadku ústavný poriadok, toto je v podstate základ ochrany našich práv. No po druhé sa tam hovorí o situácii na e, hranici s Ceutou a Melídiou, o tom, že takzvané sa tam ešte zatepla e, navracajú migranti. No a chcem povedať, že síce toto sú legitímne obavy, že niektoré inštancie alebo orgány môžu teraz sa takto vyjadriť, ohľadom situácie na tejto hranici, Nuž je pravda, že presne pred týždňom Európsky súdny dvor zverejnil rozhodnutie ohľadom prípadu, ktorý získal veľkú publicitu ohľadom týchto e, návratov e, za z Feuty. No a sú Európsky súdny dvor jasne povedal, že tieto návraty za podmienok, za akých sa odohrali, sú absolútne v súlade s európskym právom a nepredstavujú vôbec žiadne porušovanie základných práv. Chcel by som hovoriť o týchto dvoch bodoch prioritne. No a samozrejme sme otvorení diskusii so spravodajkyňou na túto tému. Ďalšie slovo ide na pani Burek. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pani Špúrek e, je poslankyňa za Polsko, ako hovorí, o ktorom sa hovorí o porušovaní ľudských práv, Vach, pretože ženy nie sú chránené v rodine, nemajú prístup k bezpečnému prerušeniu tehotenstva a to sa ešte viac týka postihnutých žien, starších žien, rómok a žien na vidieku. Ja som poslankyňou za Polsko, kde by sme mali mať voľné zóny LGBTI. A už je mnoho samozpráv, ktoré to schválili. To znamená, že nie je žiaden priestor pre LGBT, čiže ide o zóny bez LGBTI. A to je prejav nenavisti. A pokiaľ ide o práva dieťaťa, tak sa hovorí, že dieťa možno byť ja som poslankyňa z Polska, kde vláda prichádza stále s novými a novými iniciatívami na zničenie polského súdnictva. Dnešná správa musí zmeniť, e, uvádzať všetky tieto problémy a malo by to byť také výstražné znamenie pre nás všetkých. Ďakujem. Pani Intfeld, vy ste hovorili, aj za niekoho iného. Chcete hovoriť aj za seba? Áno, už som hovorila aj za seba, ale chcem reagovať na to, čo povedala pani Fortiga o stigmatizovaní alebo demonizovaní pravicových strán. To nie je pravda. Každý má právo na svoj názor, ale ja budem reagovať na to, keď počujem ľudí, aj z vašej strany, aj z vašej politickej skupiny tvrdiť tu, že je prepojenie medzi migráciou a znásilnením, tak budem protestovať, lebo je to všivavá lož, to je stigmatizovanie ľudí a podnecuje to k nenávisti. E, znásilnenie nie je importovaný problém, je to univerzálny problém a bolo by dobre, keby ste si to uvedomili a nepoužívali to na stigmatizovanie celej skupiny obyvateľstva s rasistickými motivmi a Proti tomu som sa ozvala. Mne jedno, či je to lavicové alebo pravicové, ale vždy sa proti tomu vyjadrím. Ďakujem. Chcete sa vyjadriť? Nech sa páči. Máte svoje právo, ale by to znovu začalo diskusiu, takže... Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Chcem reagovať a upozorniť na túto vec. Pani poslankyňa, nepripisujte mi nejaké za úmysly alebo úmyselné činy, ktoré nerobím a nemám, bez ohľadu na to, v akej spoločnosti alebo v etnických skupinách je násilie, tak to násilie je zlo a treba proti nemu bojovať, ale musíme mať aj odvahu poukázať na kritické situácie. Ja, žiadnom z mojich prejavov nenájdete dôvody, že by som ja hovorila o tom, že nejaké zločiny, trestné činy by som vzťahovala na nejakú konkrétnu spoločnosť. Pani kolegyňa Kempa, aj vy sa chcete vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám len takúto prozbu. Niektorí z nás sú tu už pol roka, aj keď sme noví poslanci, ale chcela by som poprosiť, že sú tu tzv. krajiny Starej únie, ktoré rešpektujem ale nemali by ste s nami hovoriť takýmto poučujúcim tónom. Rovnoprávnosť je, ako viete, veľmi často rovnosť pred právom. Veľmi vás prosím, dúfam, že sa niekedy spolu posadíme na kávu, ale prosím, nehovorte na mňa takýmto poučujúcim tónom. Máme tu aj axiologické rozpory medzi 5. a, 6. a 7. bodom pretože tu ide o veľmi dôležitý prvok a je to dôležitý prvok, pretože tieto rozpory, tieto protiklady by mali byť odstránené. Bude to ťažké, ale určite sa to spravodajky nepodarí. Pozrite sa na to z rádiska zdravého rozumu. Ak je niekto proti sterilizácii a ja som hovorila o oblúžení voči žene, tak je, to odsudzujem, ale zároveň ale chcem zároveň byť za, a zároveň byť za prerušenie tehotenstva, čo je násilie na deťoch, to je ten rozpor. A potom je tu vec, čo mi chýba. Chýba mi tu ochrana kresťanov v Európe, pretože tí dnes potrebujú túto ochranu. Včera pani komisárka Jourová mi neodpovedala na tento bod a odkázala ma na iného komisára, ale chcem povedať, že len v minulom roku sme mali útoky na kresťanov v priemere zhruba 3000 útokov na kresťanov. Pardon, bylo, bolo 5 takýchto útokov denne. To znamená nerovnosti, hovoríme tu o migrantoch, o Rómoch, všetkým súhlasím, ale myslím si, že by sme mali zahrniť aj skupinu, ktorou sú kresťania, ktorí sú nielen diskriminovaní v Európe, ale sú diskriminovaní vo svete. Ďakujem. Ak sa už nebude hlásiť žiaden poslanec, ktorý by chcel uh, sa vyjadriť, tak dám slovo k pani Daly. Aha, pardon, ešte tu vidím, že komisia, ktorá je tu prítomná, uh, Áno, tak pani Barbara Nolendek je spravodlivosť. Chceli by ste sa vyjadriť tejto správe? Áno. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Volám sa Natali Stoko, pracujem v útvare pani Nolen v oblasti základných práv. Ďakujem za slovo. Chcem e, zablahoželať pani spravodajkyni Daly za veľmi dobrú správu, ktorá je dobre štrukturovaná, zameriava sa na hlavné body. Nie je to ľahká vec a ďakujem aj tieňovým, aj poslancom za ich vyjadrenia. Nebude to jednoduchá práca pre spravodajkyňu to všetko zosúladiť. Tešíme sa na záverečnú správu. Ako pani Daly povedala, správa správa aj diskusia vo vašom výbore bude základom našej práce pre stratégiu, na uplatňo- pre stratégiu uplatňovania charty základných práv. Túto stratégiu by sme chceli mať hotovú v oktobri. Takže máte naozaj veľmi vhodné načasovanie. Jeden z prvkov stratégie bude zamerať sa na to, ako my, inštitúcie aj členské štáty môžeme ďalej podporiť prácu aktérov pri e, vynúcovaní, vykonávaní tejto charty, aby bola realitou pre všetkých. Čo tu máme na mysli aktéry v reťazci E, presadzovania tejto charty, to sú právnici, parlamenty, mimovládky, občianská spoločnosť, obhajcovia práv a atď, ľudskoprávne ombudsmani a tak ďalej. Všetky sú kľúčoví v tom, aby práva v charte neboli len sluby na papieri alebo túžby, ako pani Daly pekne povedala, ale aby sa stalo realitou, realitou pre všetkých. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše vyjadrenie, ako som povedal. Ak už nie sú žiadni záujemci o slovo, tak vrátim slovo spravodajkyni, skôr ako oznámim harmonogram, ktorý máme naplánovaný. Ďakujem, pán spravodajca. V prvom rade chcem povedať, že to nebude také krátke, ako sme všetci dúfali. Myslela som si, že, myslím si, že diskusia je veľmi dobrá. Mala E, provokujúci účinok, o to mi išlo. Veľmi často totiž vidíme správy, ktoré nevychádzajú z diskusie a ja myslím, že je veľmi dobré, keď počujeme tie veci, ktoré sú za týmito témami, ktoré sú zložité. Takže bola to veľmi dobrá, živá diskusia. Ďakujem všetkým kolegom za ich vystúpenia, vstupy je tu rozdiel medzi politickými názormi aj medzi skutočnosťami. A ja si myslím, že musíme byť opatrní. Ja nebudem reagovať na politické neshody, ale chcem povedať, že poslanci majú právo na názor a osobne byť proti abortom, ale čo nemáte právo je byť proti tomuto názoru a nútiť ho ostatným. Je tu ten rozpor medzi e, nútenými sterilizáciami a podporou práva ženy na prístup k prerušeniu tehotenstva, ale inak to spolu súvisí, lebo tu ide o právo ženy kontrolovať svoje vlastné telo a to je tiež právo sa rozhodnúť, kedy mať deti a kedy ich nemať Takže ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby Európsky dvor pre súdne práva e, definoval e, odmietnutie prístupu za veľmi dôležitý faktor porušujúci ženské práva. Čiže tu musíme vychádzať z toho, čo je právo a čo sú fakta. A to budeme robiť kolektívne. Nebudem reagovať na jednotlivé podrobnosti. To všetko budeme riešiť kolektívne v rámci diskusie a budeme fakticky. Súhlasím s kolegami v tom, že je dôležité byť vyvážený, a keď niečo menujeme, musí to vychádzať z dobrých zdrojov a musí to byť vyvážené. A takto dokážeme dobre spolupracovať vidím aj zhodu v tých oblastiach, ktoré sú dôležité, ako sú ekonomické a sociálne práva, v iných oblastiach, ako som už povedala, ako tieto veci. Ja som sama o tom začala. Je tu kľúčová priorita na tieňovom stretnutí, ktoré sme mali. A chcem dať aj priestor viacerým témam. A Ako som povedala, som otvorená aj voči ďalším bodom. Samozrejme, keď máme návrh správy, tak je to len stručný náčrt, ktorý bude rásť. Už vidím tie oblasti, kde sa to bude rozširovať. Myslím, že sa v tom zhodneme. Myslím, že máme dobrý tím, odviedli sme už dobrú prácu, takže držme sa harmonogramu a ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do práce. Ďakujem veľmi pekne za tieto záverečné poznámky a môžem povedať, že poprvé AT4AN, to znamená pozmeňujúce návrhy. to, lehota sa teraz otvorila. Môžete prísť pozmeňujúcimi návrhmi už od teraz. A taktiež máme aj harmonogram ktorý sa týka tohto. Lehota pre pozmenujúce návrhy je 25. február o pol šiestej popoludní. Dobre? Takže tým by sme mali možnosť prijať správ, návrh správu i vo výbore LIBE v polovici apríla, možno 15. 16. apríla tohto roku. To ešte potvrdíme a hlasovanie v pléne by potom mohlo byť asi v máji. Ďakujem vám veľmi pekne. Myslím, že tým sme skončili a začneme popoludní o umelej inteligencii. Ďakujem vám všetkým. Bye.